poradnej rady zapájame do toho aj ekosok. A toto posilní dôležitosť, ktorú pripisujeme regiónom v rámci Európy. Pretože je to Európa občanov, ale je to zároveň Európa regiónov. Podarilo sa nám zlepšiť riadenie tohto nástroja. Dúfame, že sa nám podarí predísť niektorým možným konfliktom záujmov. Ak niekto bude investovať 75% prostriedkov z EIB, 20% podiel bude mať Národná banka. Chceme to zvýšiť na 100%. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Fernández. Nevidím e, druhého spoluspravodajcu e, v plenárnej snemovni. Nie je tu pán Gualtieri, takže slovo dostane pani Bienkovská v mene komisie. Ďakujem veľmi pekne, stení poslanci. Dnešná rozpráva o programe InvestEU e, je na poslednej plenárke a to je symbolické, pokiaľ ide o kontinuálnu podporu, ktorú táto snemenia dáva iniciatíve komisie, pokiaľ ide o podporu e, investícií e, počas tohto mandátu. V mene komisie sa chcem poďakovať za túto podporu. Čiastočnú dohodu, ktorú ste dosiahli s radou, pokiaľ ide o InvestEU EU v rekordnom čase, dá priestor na prípravnú prácu a tá bude môcť veľmi rýchle pokračovať. To zabezpečí hladkú a včasnú implementáciu počnú s prvým dňom ďalšieho viacročného finančného rámca a týmto bude hladko pokračovať investičná podpora. Invest EU zjednoduší našu existujúcu sadu alebo množinu finančných nástrojov a v rámci e, knihy pravidel pre e, jednu záruku e, bude riešiť otázky investičných medzier a situácie menej ako optimálnych, eh, menej ako optimálnych investičných situácií, energetická efektívnosť, eh, mestská, prímestská doprava. To sú niektoré z oblastí, ktoré dnes nedokážu nájsť efektívne financovanie na trhu. Garancia alebo záruka Invest EU otvorí takéto zdroje financií a takisto uvoľní niektoré verejné zdroje pre takéto účely. Bude tu takisto tzv. advisory hub eh, pre Invest EU, ktorý chce posilniť aj táto snemovňa. Komisia eh, kladie aj na toto dôraz. Takisto si vysoko cení, že spoluzákonodárci dodržali eh, svoj návrh, pokiaľ ide otvoriť prístup, otvorený prístup k európskej záruke Zatiaľ, čo strategická úloha Európskej investičnej banky je e, zakotvená na úrovni e, nariadenia a tá expertíza je lepšie zohľadnená, ostatní aktéry, medzinárodné finančné inštitúcie a takisto aj EBRD, alebo respektíve Banka Rady Európy, ale aj národné podporné banky, respektíve inštitúcie, budú mať možnosť stať sa implementačnými partnermi. To zabezpečí, že využijeme e, všetku dostupnú expertizu alebo know-how doplnkovým spôsobom, zlepšíme geografický dosah a zohľadníme aj e, miestne potreby. Príprava programu EU e a jeho implementácia spojí týchto aktérov a bude od nich požadovať, aby vytvorili svoje systémy, ale zároveň im dá možnosť osvojiť si a spolu vytvárať investičný program EU. Z toho vyplynie spoločenstvo dlhých, veľmi eh, silných dlhodobých investorov, ktorí budú podporovať politické ciele EÚ. Počas rokovania parlament zohľadoval kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o zachovanie zamerania tohto nástroja na politické ciele, posilnenie zodpovednosti a ustanovenie oblasti transparentnosti a zvýšenia ambícií, pokiaľ ide o klimatické ciele. Komisia sa domnieva, že toto všetko zlepšuje program InvestEU. Na záver chcem vyjadriť eh, naše ocenenie, pokiaľ ide o obrovské úsilie, ktoré investovali spravodajci Tieňovi a všetky pridružené výbory na to, aby dosiahli tú pozíciu v rámci veľmi ambiciozného časového rámca, tak aby umožnili dohodu pred európskymi voľbami. Takisto by som sa chcela chopiť tejto príležitosti a tlmočiť e, ocenenie smerom na rumúnske predsedníctvo za ich angažovanosť a úsilie. Ďakujem veľmi pekne. E, teraz v mene výboru Regi e, pani Gentile a vidím, že je tu vidím, že tu je pán no nevadí pani Gentile. Grazie, presidente. Veľmi pekne ďakujem, pán predsedajúci Teda týmto pre, tu ponúkame našim občanom Európu, ktorá sa začína meniť, začíname meniť smer a Európa, je to Európa ľudí, ktorá bude rásť v kontexte sociálnej inklúzie. Invest Europe podporuje inovácie, lepší prístup k úverom, môže znamenať zlepšenie infraštruktúre. Konečne, konečne to bude znamenať aj pozitívnu zmenu pre univerzity. Ehm, znamená to aj lepšie zdravotníctvo, ehm, nové investície, investi- investície do sociálnych záležitostí. Bude to samozrejme znamenať aj vyššiu kvalitu života v, regió- v regiónoch. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, ako ďalší rečník bude pán Gualtieri, ktorý je spravodajcom. Nech sa páči na 4 minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Naozaj je mi nesmiernou cťou môcť predstaviť eh, výsledok veľmi dlhej práce, výsledok intenzívnych dlhých rokovaní, ale ide o výsledok, ktorý je naozaj pozitívny. Chcem poďakovať pánovi Fernandéšovi, tieňovým správodajcom, všetkým kolegom, ktorí prispeli um, práci na tomto texte. Začali sme pred piatimi rokmi. Kríza politika úspornosti e, mali dosah na investície a preto jednou z našich priorít bolo opätovne oživiť investície, viac investícií, ktoré sú dôležité pre, pre rast, pre nové pracovné miesta. A vďaka, vďaka teda novým, novým programom, novým investičným programom sme spustili sme spustili mm, preorientovanie celého smeru cesty, na, ktorý, na ktorú sa vydala naša ekonomika, naše hospodárstvo. Bude to mať eh, obrovský dosah. Stoja pre nami veľké výzvy, ktoré zamýšľame riešiť pomocou programu Invest EU. Chceme viac podporovať malé a stredné podniky, výskum, inovácie, udržateľné infraštruktúry. No a týmto programom budeme riešiť medzery v sociálnych infraštruktúrach s tým, že chceme zaručiť e, schodnosť týchto projektov v rámci oblasti vzdelávania, zdravotníctva, Dohoda s rádou prináša niekoľko, niekoľko zmien eh, do textu komisie. V prvom rade sme si povedali, že náklady na záruky ehm, by mali byť eh, napojené len na charakteristiku jednotlivých eh, projektoch a že tie lepšie podmienky bude možno uplatňovať na to, aby sa mohli podporiť investičné platformy, podporiť e, investície vo ve- v oblastiach, kde je medzera, investičná medzera väčšia, alebo podporiť zásahy v tých oblastiach, kde naozaj treba investovať najviac. Po druhé, uznávame, uznávame dôležitú úlohu Európskej investičnej banky, ale Ehm, myslíme si, že dôležitú úlohu zohrávajú aj národné podporné banky. Národné podporné banky by mohli mať priamy, priamy prístup k európskej záruke a to umožní lepšiu, a to, to umožní lepšiu flexibilitu, lepšie financovanie projektov a následne to všetko bude mať aj kladný dopad na rast a nové pracovné miesta. Členské štáty nebudú mať len možnosť uh, uh, využiť e, zdroje, ktoré boli e, vyčlenené na koheznú politiku, ale budú môcť prispieť aj, aj ďalšími zdrojmi, ktoré budú považované za jednorazové príspevky a teda nebudú sa vypoči- vypočítavať z, zo štruktúrálneho deficitu v kontexte paktu stability. Budeme hlasovať zajtra. Text je vyvážený, vrátane tej dôležitej časti, v rámci ktorej sa vyžaduje menej ako 55 udržateľných investícií, ktoré, ktoré prispejú aj k environmentálnym cieľom v zmysle Parížskej dohody. Samozrejme, eh, naša, naša práca bude pokračovať v nasledujúcom mandáte a budeme rokovať o viazočnom finančnom rámci, ktorý by mal mm, obsahovať zodpovedajúce zdroje ale samozrejme potrebujeme, aby európsky rozpočet bol v celku silný. Eh, Invest EU bude dôležitým rozpočtovým riadkom a určite bude tento projekt, tento program našou politickou prioritou pre ďalší mandát. Pôjde nám aj o environmentálne hľadisko, sociálne hľadisko a zamestnanosť. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi pekne ďakujem. Nech sa páči. Pán Karas za EPP. Vážený pán predseda, pani komisárka, dámy a páni, páni spravodajcovia, Fernández a Gualtieri. A ja e, chcem všetkým poďakovať vrátane Uda Bulmana, ktorý na začiatku so mnou viedol tento boj za investície. Investície teda mobilizovať investície, to nikdy nie je šprint, ale skôr nekonečný maratón. Na začiatku tohto volebného obdobia sme s Junckerovým plánom vlastne prijali prvú iniciatívu, e, potom v druhou sa to zlepšilo, predlžilo do roku 2020, potom sme sa vybrali do susedstva, najmä do Afriky a teraz na konci volebného obdobia Máme Invest EU, čo je ďalšia kapitola do roku 2027. 1200 miliard eur nových investícií e, sa takto dokázali potlačiť 90, pardon, 49 tisíc e, malých a stredných podnikov dostalo podporu, 400 miliard eur sa doteraz podarilo mobilizovať a 1,4 milióna nových pracovných miest vzniklo. InvestEU zvyšuje efektívnosť, redukuje sa byrokracia e, v rôznych finančných nástrojoch. 14 sa dostáva pod jednu strechu týchto finančných nástrojov. Takisto posilňujeme realizáciu klimatických cieľov, environmentálnych cieľov. Minimálne 55 e, musí byť e, v tých infraštruktúrnych projektoch teda s takýmto príspevkom. A zameriame sa najmä na menšie projekty, posilňujeme akcieschopnosť, priame e, zadávanie Európskej záruky lokálnym inštitútom, zabezpečujeme politickú nezávislosť a transparentnosť investičných rozhodnutí. Invest EU nie je koniec, ale je to štvrtý stupeň rozvoja posilnených verejných a súkromných inštitúcií v záujme Európy pre rast a zamestnanosť správnym smerom a dúfame, že v novom období e, táto cesta bude pokračovať. Ďakujem pekne. A teraz pani Glanek Morin, dve minúty z SAD, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, pani komisárka, kolegyňa, kolegovia, vítam teda pardon, zdravím aj spravodajcov. Táto čiastková provizorná dohoda o programe Invest EU e, samozrejme v rámci toho viacročného finančného rámca do roku 2027. To je silný odkaz a pozitívny odkaz, ktorý Európsky parlament môže hrdo vyslať smerom k rade, aby sa multiplikoval úspech prvého investičného plánu, Junckerovho plánu, aby sa násobili investície do zamestnanosti a udržateľného rastu v Európe. A to už aj e, od januára 2021 umožní sa financovať lokálne projekty v oblasti výskumu, udržateľnej infraštruktúry, digitalizácie, inovácií, podpora pre malé stredné podniky. To je dôležité, ale takisto sa tu zavádza záruka, ktorá umožní vniesť do toho etickú a udržateľnú dimenziu do toho financovania. A tu je kľúčové partnerstvo medzi Európskou komisiou, Európskou investičnou bankou a národnými investičnými bankami, aby e, sa posilnili tie environmentálne sociálne projekty, ktoré budú v súlade s našim záväzkom rešpektovať Parísku dohodu a udržateľný rozvoj. Ešte jednu pripomienku na margo toho štvrtého stupňa, o ktorom hovoril pán spravodajca Fernández, že dnes môžeme investovať sociálne a kompetentne. To je podpora, ktorá je dnes možná pre sektor kultúry a kreatívny sektor. Myslím si, že je to veľmi úzke prepojenie medzi verejnými investíciami a Európskou agendou pre kultúry. Oblasť kultúry nemôže ostať mimo veľkej diskusie a Európa sa musí obracať na ženy a mužov. Európa, ktorá má históriu, ktorá má príbeh, Európa kultúry viac než jednoduchá investícia alebo nejaký investičný nástroj. Invest EU musí mať e, takýto rozmer, že bude sprevádzať všetky tie zmeny, klimatické zmeny a zmeny v paradigmách, cez ktoré prechádzajú naše spoločnosti. Dnešná Európa sa musí e, progresívne rozvíjať. Je to Európa, ktorá sa musí obracať na našich spoluobčanov, a treba e, naplniť ich e, na ambicioznú nádej. Pán Paket v imeniu EKR. Ďakujem veľmi pekne, pán Paket za EKR. Ďakujem, vážení kolegovia. Za pomoci InvestEU môžeme investovať do, do nových inovatívnych projektov, Um, máme uh, eh, 17 miliárd v, v, záručne, v záručnom komponente, to znamená, že to je doplnkový komponent. Európske podniky um, budú môcť využívať túto podporu, budú môcť vyvíjať nové, nové produkty, nebudú musieť závisieť od uh, veľkých neurópskych darcov. Všetky tieto, všetky tieto nástroje boli zoskupené do jedného návrhu. To je výborný prístup. Národné podporné banky budú zohrávať dôležitejšiu úlohu v vrátane našich flámskych bank. Tie prevezmú na seba vodcovskú úlohu, čiže budú v popredí a ja si myslím, že to prinesie obrovské, obrovský rozdiel a ja viem, že to je posledná plenárka a toto je naozaj výborný spôsob, ako ukončiť tento mandát. Ďakujem veľmi pekne za Alde. Nech sa páči, pani Viring. Ach, Ďakujem veľmi pekne. Invest EU bude následne po EFSI zohrávať dôležitú kľúčovú úlohu aj počas nadchádzajúceho mandátu. Poukazuje to aj na jeden veľmi dôležitý smer, pretože jedna z dôležitých vecí, ktorú sme sa naučili po kríze, je to, že stabilná ekonomika je ekonomika investícia. 600 miliard dodatočných 600 miliárd v rámci tohto programu je prísľubom do budúcna. Podarí sa nám investovať do inovácií, digitalizácie a tak e, sa ubezpečíme, že naša únia v nadchádzajúcom období sa stane jedným z najatraktívnejších miest na investície vo svete e, pre investorov, kreatívcov. Takže kolegovia, skončíme už s touto investičnou medzerou a pohnem, posuňme sa dopredu. Ďakujem veľmi pekne za GUE, pán Papadomos. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ten návrh, ktorý predložili dvaja spravodajcovia je určite lepším než ten pôvodný návrh komisie, ale predsa len je ešte ďaleko. Ehm, potrebujeme totiž viac investícií globálnych investícií. Nič nie je ešte isté, keďže ešte neplatí e, viacročný finančný rámec. Namiesto fondov, ako navrhol parlament, komisia zatiaľ nekonala. Ja som, ja som prispel pozmeňujúcimi návrhmi eh, k zlepšeniu návrhu komisie. Navrhol som boj proti byrokracii, návrhol som aktívnejšie zapojenie malých a stredných podnikov či silnejšiu úlohu pre investičné banky. Ide o to, aby sme dokázali bojovať proti klimatickým zmenám vďaka zdrojom z tohto fondu, ale stále si myslím, že jednoducho potrebujeme ambicioznejšie návrhy. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za zelených pán Solerov. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár, vážení kolegovia, pre nás by InvestEU mal byť predovšetkým nástrojom na dosiahnutie pokroku v udržateľnej ekonomike a preto oceňujeme e, nastavený e, cieľ. Určite musíme pokračovať aj ďalej, musíme naplňať Parížskú dohodu a udržateľné ciele. Mm, keď zvážime toto všetko, tak parlament jasne povedal, že uholná infraštruktúra a jadrová infraštruktúra nemôžu považované za udržateľné investície. Preto je dôležité, aby sme hľadali politickú vôľu, aby sme povzbudili finančný sektor, aby nám pomohol um, financovať, um, financovať to, čo je, aby nám pomohlo financovať celý prechod na udržateľné zdroje energie. Mm, máme tu, má, máme tu aj, okam, aj obavy, ktoré si vyžadujú našu okamžitú pozornosť, ale vrátim sa k tým pozitívnym stránkam. Vítam, vítam aktivnejšie zápojenie regionálnych hráčov, národných bank, pretože oni sú kľúčoví. Um, z toho pohľadu, že poznajú, aká je situácia v ich krajinách, na ich trhoch. A chcem ešte poďakovať obom správodajcom za odvedenú prácu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem bardzo. Ďakujem veľmi pekne. Ako pán Arno za FDD, nech sa páči na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Toto je naposledy, čo vystupujem v Európskom parlamente. Nesnaž, nebudem sa uchádzať o znovu zvolenie. Ja som bol zvolený v roku 2014. E, snažil som sa, snažil som sa zostať verný svojmu mandátu. Um, v roku 2016 referendum sa v Spojenom kráľovstve sa vyslo, vyslovilo za Brexit, následne aj počas parlamentných volieb sa e, britské občania vyslovili za um, Brexit. Takže od, Tri roky po, eh, po referende tu diskutujeme o programe EU, diskutujeme o, o zdrojoch, ktoré budú vyčlenené na tento program, na technické aspekty, ale stále nevieme, že či Spojené kráľovstvo nakoniec eh, bude súčasťou ďalšieho 7-ročného finančného plánu. Nie niet žiadnej záruky. 29. marec eh, 12. apríl, 31. október. A úprimne povedané, ja naozaj e, za to, z toho viním britskú vládu, mm. britský, britský ľud už povedal štyrikrát e, svojim politikom, že chcú odísť z Európskej únie, preto strana Brexit e, má, má dobrú pozíciu v, v prieskumoch. A ja si myslím, že musíme vedieť povedať toto, že sme to neurobili našim spôsobom, ja som to nerobil po svojom, ale urobi, neurobili sme to ani tak, ako nám, čo, ale snažíme sa teda o to, aby sme to robili tak, ako nám povedali naši voliči a o to musí sa do budúcna. Ďakujem veľmi pekne. Pani Maletič. Na minútu 3. Ďakujem, pán predseda. Chcem zablahoželať pánovi Fernandešovi a pánovi Gualtierimu k veľmi dobrej dohode o kľúčových prvkoch e, nového programu InvestEU. Napríklad, ako povedal komis- povedala komisárka, je to dobrý stimul do budúcich rokovaní, ktoré budú veľmi dôležité pre budúci mandát Európskeho parlamentu. Je to po tretí krát, že tu hovoríme o programe Invest EU, eh, lebo je to naozaj veľmi dôležité. Nie len eh, by sme nasmerovali tento program, ale aby sme neskôr ten program v členských štátoch implementovali, najmä aby sme zvýšili viditeľnosť. Je veľmi dôležité, aby sme financovali projekty, ktoré nezískajú finančné zdroje z komerčných úverov alebo z politiky súdržnosti, aby sme investovali do inovácií, startupov, ktoré sa musia rozrásť na väčšie spoločnosti, alebo aby sme podporili podnikateľov, ktorí sú v potiažoch a potrebujú ďalšiu šancu. Musíme teda investovať do projektov, ktoré majú potenciál ale nezískajú úvery z komerčných bank. Takisto chcem povedať, že musíme prikladať pozornosť aj e, geografickej dimenzii FC. Bol vždy zameraný na rozvinutejšie krajiny a teraz musíme pomôcť aj tým menej rozvinutým, aby využili tento program. Ďakujem pekne. Ďakujem pani poslankyňa Berez na 1,5 minúty. Pán predseda, pani komisárka, prijatie tohto textu o vytvorení programu InvestEU zapadá do e, legislatívy, ktorú spustila táto Európska komisia na um, impuls skupiny sociálistov demokratov. Bol to ten, Euró- bol to ten uh, Junckerov plán v roku 2015, ktorý sa obnovil v roku 2017, ale kým čakáme na tie finančné nástroje, viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027 eh, eh, sa už tiež eh, pripravuje. Bude možná lepšia rovnováha, pretože tu má byť strategický riadiaci výbor, ktorý bude mať e, medzi sebou zástupcov komisie EIB, e, národných bank, rozvojových, ako aj tam budú nezávislí experti menovaní Európskym parlamentom. Tento program je v kľúčovej investičnej oblasti, pokiaľ ide o tie ekologické a sociálne imperatívy, ako vyzvel spravodajca. Európska únia musí urobiť svoj prínos v otázky udržateľnej infraštruktúry, musí sledovať im, sociálne investície, kam budú patriť aj kultúrne a kreatívne aktivity. Pokiaľ ide o harmonogram, ka, kalibráciu, pardon, tam Ehm, treba byť veľmi obozretný, musíme naozaj splniť naše záväzky, ehm, pokiaľ ide o tých 40 výdavkov viacročného finančného rámca na investície do európskej ehm, ekonomiky. A potom, pokiaľ ide o štatút EIB, komisia sa opäť rozhodla, že to bude preferovaný partner a budúci parlament sa musí venovať tejto otázke riadenia EIB, pretože to nie je optimálne ani pokiaľ ide o právomoci tohto parlamentu. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. Pani Mec, jedna minúta. Ďakujem pekne, pán predseda. Invest EU určený najmä malým a stredným podnikom napriek niektorým ale, ktoré tu konci spomeniem, ide správnym smerom. Zaručenie jasných cieľov na boj proti klimatickým zmenám, zvýšenie výdavkov na, tých, na tie advisory hubs čiže budeme mať k dispozícii lepšie informácie, lepšie geografické rozdelenie. Takisto je tam climate proofing na všetky projekty a posúdenie projektov na základe identifikátorov podľa e, klimatických cieľov. Čo sa týka e, tých nedostatkov, bohužiaľ, prosím som tohto e, programu Invest EU bude stále možné investovať do projektov, E, obrany a takých, ktoré nie sú jednoznačne prepojené s dosahovaním ekologických, klimatických cieľov. Napríklad e, e, sú tam tie investície možné do letisk a tak ďalej. Čiže ak nechcete podporovať projekty, ktoré sú v rozpore s blahom planéty, hlasujte v máji za zelených. Ďakujem pekne. Teraz pán pospíli, pospíšil 1,5 minúty. Ďakujem pekne. Kolegovia už povedali mnoho k tomuto návrhu aj k investičnému plánu. Ja sa pripájam. Projekt Invest EU považujem za mimoriadne dôležitý. Skúsenosti z Junckerovho plánu jasne ukazujú, že na takéto formy, e, takéto formy popudo po, majú svoje opodstatnenie a najmä v oblastiach, kde je ťažké získať klasické komerčné úvery, takže majú svoj zmysel. Vítam nasmerovanie do oblasti, ako sú malé a stredné podniky, oblasti, kde riešime ekologické inovácie, en, en, environmentálne témy a vôbec problematiku výskumu. Myslím si, že v budúcnosti tento projekt môže veľmi výrazne prispieť k e, európskej ekonomike. Hovorí sa o veľkom multiplikačnom efekte, ktorí môžu mať tieto e, verejné e, ponuky. Takže som rád, že po skúsenostiach s Junckerovým plánom nekončíme tým, že už nepríde nič nové, ale že tento plán vyhodnocujeme, nadvezujeme ďalším variantom na obdobie 2021 až 2027 na ďalší finančný rámec a že sme sa poučili z toho, aké slabiny mal Junckerov plán a snažíme sa v tom novom projektu to vylepšiť. Vítam tento projekt a dúfam, že sa podarí dokončiť vyjednávanie v rámci budúceho parlamentu a že potom v roku 2021 bude úspešne spustený. Ďakujem pekne. Ďakujem. Teraz pán Fernández, minúta. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, pani komisárka. Pred piatimi rokmi Socialisti šli do európskych volieb a žiadali o koniec úspornosti. Hovorili sme o, o potrebe podpory investícií. Podarilo sa nám to a ďakujeme za podporu komisii a zvýšku skupiny, ktorá sa zúčastnila na spustení Junckerovho plánu pretože to nápomohlo pri boji proti krízi počas úplných rokov. A treba naozaj uznať e, tento krok a treba uznať, že, že e, nadišiel čas, aby sme vytvorili stály nástroj Invest, Invest EU, dokáže pomôcť e, s podporou investícií nemôžeme stať na mieste, ale nezabúdajme, pripomeňme si, že Junckerov plán sa, sa, sa zrodil preto, aby sme bojovali proti recesii. Ale e, takže ne, nezabúdajme na toto. Ďakujem veľmi pekne. E, ďakujem. Ďakujem, pán Buda. Ide na pol minúty. Ďakujem pekne pán predseda. A ja chcem zablahoželať obom spravodajcom InvestEU, jedna z hlavných politik EÚ, ktorá má za cieľ mobilizovať súkromné investície, aby v teda to bolo zaručené v celej únii, aby boli vyššie zábezpeky pre investorov, čiže prirodzené dôsledky sú dosť jednoznačné, lepší život pre európskych občanov, prostredníctvom hospodárskej a sociálnej e, konverzie, zvýšenej konkurencieschopnosti, inovácií, digitalizácií a zodpovedného využitia zdrojov. Momentálne investície sa sústredia iba v niektorých členských štátoch a preto tým, že sa vyberajú budúce projekty, ktoré majú byť e, v financované cez Invest EU. Musíme sa pozrieť na geografickú rovnováhu, aby sme sa e, vyhli nejakému ešte prehlbovaniu rozdielov medzi regiónmi. Malé a stredné podniky zohrávajú dôležitú ekonomickú úlohu, ale e, stoja naozaj pred komplexnými postupmi, ak sa snažia zabezpečiť si nejaké investície. Preto Invest EU im musí ponúknuť e, podporu s jednodušením financovacích postupov a znížením byrokracie na európskej národnej úrovni. Zároveň malé alebo lokálne projekty musia byť zaujímavejšie, atraktívnejšie, obzvlášť ak majú e, vlastne maximalizovať lokálne zdroje tým, že podporia napríklad rošenie klastrov, inovácií a podporia inovatívne produkty. E, orgány musia si vedieť e, zabezpečiť financovanie na alternatívy, e, napríklad dopravy a tak ďalej. Ďakujem pekne a teraz pán Rubik. Ďakujem pekne, pán e, predsedajúci. Chcem sa poďakovať pánovi Karasovi zo skupiny SMI, že už mnohé roky podporuje túto politiku SMI malých a stredných podnikov. Malé a stredné podniky sú strategicky dôležité rozhodnutie pre obyvateľstvo, pretože tu vzniká e, blahobyt. Ja už situáciu sledujem takmer 25 rokov a ešte si pamätám, ako ten e, ako vznikol ten viacročný Eh, program pre malé a stredné podniky, keď sme mali 450 miliónov k dispozícii. A v tom programe, ktorý som potom eh, spolu vyrokoval 2007 až 2013, tam sme mali program Entrepreneurship and Innovation, tam bolo viac než 2 miliardy eh, podpory. A potom ešte CoSME okolo 3 miliárd a FC nejakých takmer 500 e, miliard a teraz 1000 miliard, takže vidíme, že politika malých a stredných podnikov sa na európskej úrovni berie vážne. No a keď vidíme, že 55% e, tej sumy má ísť na investície do klímy a v horizonte Európa 35%, e, tak vidíme, že Európa vlastne robí veľmi pokrokovú politiku, a tým samozrejme zaberá dôležitú pozíciu aj v medzinárodnom kontexte. Ďakujem pani komisárke Bienkovské. Viem, že nie je jednoduché zasadzovať sa za malé a stredné podniky, ale my sme ukázali, že je to možné srdečná vďaka a všetko najlepšie. Ďakujem pekne. Vo voľnej rozprave Catch aj tu máme jedného prihláseného. Pána Mariasa, nech sa páči. Pán Marias. Evcharisto, kde je Ďakujem, pán predseda. Invest EU by teoreticky mohol priniesť výsledky, vytvoriť nové pracovné miesta, podporiť zručnosti, školenia a tak ďalej. Na to potrebujeme, aby sme sa vyhli chybám Junckerovho plánu, pretože skúsenosti z FC, najmä v Grécku, ukazujú, že väčšina peňazí bola absorbovaná nadnárodnými spoločnosťami v Európe. Financovali sme nadnárodné spoločnosti, ktoré si napríklad e, uchňapli letiská v našej krajine. Pozrite sa napríklad Fraport, ktorý investoval Grécku. E, bola tam taká veľmi e, podivná e, privatizácia a zrazu nemecká firma si požičia z EIB 200 miliónov, 280 miliónov eur a uh, uchňapnú si grecké letiska. To nie je investícia, ktorá prispieva k rastu na lokálnej alebo regionálnej úrovni. To je len privatizácia, ktorú financuje EÚ. Musíme podporiť malé a stredné podniky. Reálne, nie len v teórii. E, lokálne. Ďakujem pekne. Ďakujem, poprosím za komisiu pani komisárku Bienkovskú. Ďakujem, pán predseda, poslankyne, poslanci. Ďakujem za túto rozpravu. Ďakujem za vaše pozitívne pripomienky k programu. Hlavný záver, ktorý vyvodzujem z tejto rozpravy, je naozaj e, veľká podpora vyjadrená programu InvestEU, ale takisto beriem na vedomie veľmi vysoké očakávania a odporúčania pre program. Chcem povedať, že e, to určite prinesiem späť a mm, odovzdám to komisii. Ďakujem za pozornosť a za podporu. Ďakujem spravodajcom a tajným spravodajcom. Ďakujem e, pani komisárka. Ďakujem pani komisárka a pán spravodajca Fernández. Jose Manuel, nech sa páči público é importantíssimo o Investície do verejného sektoru sú veľmi dôležité. Súkromné investície sú tiež nevyhnutné. Podpora súkromnej iniciatívy, posilnenie konkurencieschopnosti Európskej únie, podpora podnikateľského ducha, startupov, posilnenie produktivity, konkurencieschopnosti EÚ to sú spôsoby, ako mm, získať lepšie platy pre všetkých vo verejnom sektore, aj v súkromnom sektore. Vo verejnom sektore je dôležité, aby vlády zohrali svoju úlohu. Bohužiaľ, v mojej krajine, v Portugalsku, e, v súčasnom pláne Bývalý minister Pedro Márquez nepoložil ani jedno euro na investície. Junckerov plán, podobne ako Invest EU, sa dá využiť, môže využiť na e, súkromný sektor, ako aj verejný sektor. Všetci musia zohrať svoju úlohu. A v Európskom parlamente príjmame tento program na mobilizovanie 700 miliónov eur. Chceme dobrú geografickú distribúciu a posilniť ten tzv. advisory hub pre investorov, ale je nevyhnutné, aby v každom členskom štáte boli aj národné huby, platformy na podporu investorov. A takisto môžu byť aj regionálne platformy alebo huby, aby podporili ľudí, keď budú kandidovať alebo uchádzať sa aby sme dosiahli primeranú absorpciu a využitie programu InvestEU, aby sme dosiahli ciele, lepšiu zamestnanosť, lepšie pracovné miesta, lepšie, viac investícií, viac rastu, viac konkurencie schopnej Európy a zároveň inkluzívnejšia Európa. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, týmto končím rozpravu. Bola to posledná rozpráva. Ďakujem vám za spoluprácu. Hlasovanie bude zajtra. A ďalšia schôdza tiež zajtra, štvrtok 18. apríla o 8.30 do 14. Program bol zverejnený na internete Európskeho parlamentu. Končím schodzu. Pán Rubik chce ešte niečo povedať? Vážený pán predseda, v mene pléna sa chcem poďakovať aj vám Vaše predsedanie bolo príkladné a prajem vám všetko najlepšie. Srdečná vďaka. Ďakujem pekne a dúfam, že sa aj v iných kontextoch stretneme. Aj možno v nejakej súkromnej diskusii. Ďakujem pekne. Ďakujem bardzo.